Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegovia, dámy a páni, chcel by som sa ospravedlniť za to, že trošku neskôr začíname než obvykle. Skončili sme náš prvý trialog o jednotnom uh, tr- trhu s, telekom, telekomom pred pár minutami. Pani... Patricia Toja was present as well. Patricia Toja. Tam boli prítomné aj ostatní kolegovia a tieňoví spravodajci. Bolo to pomerne úspešné. Neviem, či Patricia je toho istého názoru za eh, SND. Hovorí, že áno, ale preto mi ostáva ešte veľa práce obzvlášť eh, tie otázky spektier ešte eh, sa nerozriešili. To ešte pre nás v Európskom parlamente ostáva problémom, ale možno ostatné otázky sa nám vyriešiť podarí v blízkej budúcnosti. To by bol vynikajúci úspech. Neviem, čo to znamená blízka budúcnosť. Možno jeden rok. Pretože e, čakáme už takmer jeden rok na spoločnú pozíciu rady. Takže buďme optimistickí. Vážení kolegovia, teraz e, náš program zasadnutia. Chcel by niekto niečo meniť na programe? Nie. E, bod rôzne. Oznámenie predsedajúceho. E, chcel by som pripomenúť, že koordinátori sa rozhodli zrušiť zasadnutie ITRE v pondelok 23. Prepačte, možno keďže je medzi nami e, pán podpredseda komisie Maro Ševčovič, e, dovolte si, aby som vás privítať. A musím e, tu prejsť pár technickými otázkami. Bude to len, trvať len 2-3 minútky. Prepačte. Takže 13. 4. od 15. do 18.30 sme tu mali pôvodne navrhnuté zasadnutie, to sa koordinátori rozhodli zrušiť Hearing, ktorý bol naplánovaný na pondelok 13. 4. sa bude konať v pondelok 20. 4. od 15. do 18.30. Stretnutie v útorok 14. apríla sa bude e, konať e, tak, ako to bolo naplánované, ale takisto dostanete o tom informácie vo vašich podkladoch a stretnutia v útorky e, sa budú teda začínať o 10. E, zajtra začíname o 10. hlasovaním. A stretnutia koordinátorov budú v útorky od 9. do 10. Ďalšie dôležité e, Tiež dôležitá informácia, skupina pre digitálnu úniu bola vytvorená a e, to bude minulý štvrtok. E, túto informáciu ste tiež už dostali do vašich poštových stránok a chcel by som ešte oznámiť, e, že poprvýkrát sa skupina stretne tento štvrtok, to znamená o 3 dní, 26. marca od 11 do 12.30. Takže to bude ustanovujúce zasadnutie tejto skupiny. A hm, bude mať dve časti. Ustanovujúca e, časť a potom e, diskusia s generálnym riaditeľom DG Connect Robertom Madelinom. Chcel by som srdečne e, pozvať všetkých členov výboru ITRE, aby sa zúčastnili tohto zasadnutia a aktívne sa zúčastnili eh, diskusie na eh, týchto eh, témach. Digitálna únia, digitálna ekonómia, telekomunikácie, vnútorný trh, jednotný trh pre telekomunikácie. Všetko toto sú veľmi zaujímavé témy a o nich budeme diskutovať na našom výbore ITRE. A teraz bod 3 nášho programu schválenie zápisnice zo schôdzi, ktoré sa konali 21. 22. januára 2015 a 26. januára 2015. Ak by ste nemali žiadne námietky k ním, e, vyhlasujem ich za prijaté. Minule v Štrasburgu, ako si spomínate, sme mali neformálne stretnutie nášho výboru s komisármi a s podpredsedom. A to, k tomu teda nie je zápisnica, pretože to bolo neformálne stretnutie. A teraz by sme mohli už prejsť k bodu 4, ďalšie kroky pri vykonávaní stratégie energetickej únie, výmena názorov s pánom podpredsedom pre energetickú úniu Marošom Ševčovičom. Veľmi rád vás medzi nami vítam, pán, pán popredseda, nie ste medzi nami poprvýkrát. Nielen eh, Počas vášho vypočutia, ale aj po vypočutí sme už e, mali s vami výmeny a 26. januára 2015 sme diskutovali spolu predtým, než bola prijatá Energetická únia aj neskôr 25. februára, keď bola Energetická únia predstavená ako balíček. Sme sa stretli Pán podpredseda Ševčovič sa stretli ešte pár minút pred týmto zasadnutím. Dnes e, nám predstaví ďalšie kroky pri vykonávaní stratégie. To je vždy to najdôležitejšie, ako všetci vieme, implementácia. Na to, aby sme boli efektívnejší. Na to je implementácia kľúčová. V stratégii sa spomína 15 akčných bodov, pokiaľ viem, a bude zaujímavé pre výbory TRE, aby sa dozvedel viac informácií o e, presnom načasovaní legislatívnych a nelegislatívnych návrhov v tejto sfére. To by nám umožnilo e, adekvátny strategický planning. A mohli by sme si lepšie nastaviť priority pre naše práce a činnosť. Táto diskusia je plánovaná na hodinu 15 minút. Ja by som chcel teraz už vyzvať pána podpredsedu, aby e, nám e, načetol túto tému. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení členovia e, výboru, som naozaj veľmi ráda, že e, som opäť medzi vami, aby sme si mohli vymeniť názory na takto veľmi dôležitú tému a poinformovať vás o najnovšom vývoji v tejto sfére. Pán predseda už spomenul, že sme sa stretli pred dvoma mesiacmi pri detailnej diskusii o tom, čo by ste si želali nájsť v e, stratégii energetickej únie. A viem, že vy ste experti e, na túto tému, e, ste si ju preštudovali veľmi do detailov a dúfam, že tam nájdete veľa bodov, ktorých sme spolu diskutovali, ale aj o ktorých ste diskutovali v minulosti v súvislosti s klímová energetikou. Ako ste si všimli, e, slovo som dodržal, ako, keď som slúbil, že keď sa príjme stratégia energetickej únie, pôjdem do Európskeho parlamentu a prez, pre, budeme prezentovať na pléne. A ja vám ďakujem za tú príležitosť. E, bolo to pre mňa veľmi užitočné. E, rád som videl, ako všetky tie hlavné politické skupiny podporujú tento projekt. Od tej diskusie sme e, pracovali veľmi e, tvrdo s členskými štátmi na tom, aby sme zabezpečili, aby Rada pre energetiku, dopravu, životné prostredie a Európska rada e, takisto silne podporili tento nový prístup, ktorý má podporiť e, ten hlboký prechod v Európe, ktorý tak veľmi potrebujeme. A minulý štvrtok európsky lídry tiež vyjadrili plnú podporu pre našu prácu. Vyslali veľmi silný signál, keď e, sa vyjadrili, že chcú vytvoriť energetickú úniu na základe návrhu komisie, zdôraznili dôležitosť všetkých e, tých 5 e, dimenzí tejto, tohto návrhu. Volali po plnej implementácii a naplňaní existujúcej legislatívy v oblasti energetiky. Je potrebné po, e, urýchliť infraštruktúrne projekty tak, aby uh, E, e, sme boli v súlade e, so zmluvami s externými dodávateľmi plynu. Tu sme mali obavy, predtým, pred sme to zahrnuli do stratégie o energetickej únii. Takisto volali po flexibilnejšom dizajne trhu, posilnení našich, našho úsilia v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti budov a prípravy na COP21. Toto sú všetko oblasti, kde sme docielili hmatateľný pokrok. Musím povedať, že e, skončilo sa jedno e, hektické úsilie, ale ako pán e, predseda Púsek povedal, ďalšie silné úsilie sa teraz len začne vyvíjať, takže docelili sme konsenzus, ale teraz to musíme pretaviť do konkrétnych krokov, legislatívnych návrhov v praxi a tam budeme potrebovať podporu a kooperáciu z vašej strany a preto, ak dovolíte, pán predseda, ja sa v tomto štádiu budem sústrediť na štyri hlavné ciele v tejto oblasti. Poprvé myslím, že musíme zabezpečiť, že pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, solidarita a dôvera e, nie sú už len prázdne slova. Členské štáty e, vedia, že sa môžu e, úplne oprieť na svojich partnerov a susedov v Európskej únii. Po druhé, musíme zabezpečiť na ktorý pán predseda Juncker musíme zabezpečiť piat, piam, piatu slobodu aby, aby teda energie mohli tiecť voľne v, energetickej, v Európskej únii. A tu e, sú dôležití e, e, zastupcovia členských štátov, regiónov, občania takisto majú ten istý dojem. Všetci nám vysielajú to isté posolstvo, že potrebujeme túto novú slobodu, voľný pohyb energií a Európa robí veľké kroky vpred smerom k takémuto decentralizovanému vnútornému trhu s energiami. A po tretie, treba zabezpečiť, aby sme toho robili viac pre energetickú efektivitu a ja e, som bol veľmi e, pozitívne prekvapený, keď v záveroch rady sa spomína e, energetická efektivita ako veľmi dôležitý príspevok k celkovej energetickej bezpečnosti v Európe. To je novatorský prístup aj zo strany Európskej rady. Myslím, že na tomto novom prístupe musíme ešte ďalej e, pracovať, prehlbovať ho a používať e, tento princíp energetickej efektivity e, ako toho najdôležitejšieho. A po štvrté, myslím, že musíme zabezpečiť, aby sme tu vytvorili prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu za pomoci využitia plného potenciálu, ktorú tu EU, ktorý tu EU má na to, aby sa stala lídrom pri vývoji najnovšej eh, generácie eh, eh, technológií v tejto oblasti, tým, že bude podporovať výskum a vývoj. Niektoré z týchto vecí už sa realizujú. Infraštruktúra napríklad, napríklad sa buduje. Minulý týždeň som bol pri zahájení nového prepojenia TANAP, ktorý bude prepájať južný koridor Budeme mať teda novú južnú cestu e, z Kaspickej oblasti, čím prispojeme k diversifikácii našej, našich energetických dodávok. Tiež sme boli svetkom dôležitej dohody medzi Francúzskom, Španielskom a Portugalskom, pokiaľ ide o zlepšenie prepojení ich elektrických a plynových e, sietí. A toto je dobrý príklad pre iné časti Európy, kde vieme, že je tam treba zlepšiť e, ich prepojenosť. E, snažíme sa stabilizovať energetické vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou. Minulý piatok som predsedal e, e, diskusie medzi ministrami pre energetiku týchto oboch krajín a bol som veľmi rád, že obe strany sa zhodli na tom, že príprava dodávok pre budúcu zimu sa musí začať teraz. Komisia bude pokračovať vo facilitovaní týchto rozhovorov v apríli toto vš- takisto chceme, aby sme v Paríži e, neskôr tento rok e, docielili ambiciózne dohody. A chceme teda e, vypracovať aj naše záväzky pre obdobie po roku 2020 a chceme ich teda predstaviť našim partnerom, chceme, aby boli veľmi e, ambiciozne. Ehm, musíme z tohto urobiť príklad, ktorý by presvedčil ostatných internacionálnych hráčov, aby nás nasledovali. Takisto budeme e, ale musieť e, príjmať aj mnohé ďalšie iniciatívy, legislatívne aj nelegislatívne. E, celá cestovná mapa pre energetickú úniu pre budúcich 5 rokov je veľmi dlhá. Ja sa obmedzím pána to, aby som popísal určité z iniciatív, na ktorých teraz pracujeme Ehm, vyvíjame eh, inteligentné financovanie pre inteligentné budovy. Ehm, Európska rada eh, takisto eh, odkazuje na dôležitosť sektora efektivity budov. To ukazuje, že je to veľmi dôležitá oblasť a tu chceme vlastne otvoriť európske finančné nástroje práve ich využívaniu na túto oblasť. Tiež navrhneme stratégiu pre e, chladenie a kúrenie. Niektorí z vás povedali, že energetická kríza v prvom rade je krízou e, kúrenia. Budeme revidovať e, smernicu o obnoviteľných zdrojoch energií, o energetickej efektívnosti a energetickej výkonnosti budov, aby sme zabezpečili naše ciele pre obdobie do roku 2030. Tu už práca začína, ale ako viete, budeme určite potrebovať veľmi presné hodnotenie dopadov. A teda konkrétny návrh e, bude k dispozícii pre vás v roku 2016, dúfajme. Dúfame, že parlament nám pomôže aj v prípade e, e, rezervy stability trhu to bude tiež jeden z najlepších príspevkov, ktoré môžeme urobiť e, k úspešnej konferencii COP21. Bude to dobrý signál pre náš priemysel, že e, chceme byť vypočítateľní a že ETS sa bude e, orientovať podľa aktuálnych aj budúcich potrieb. A tiež sa chceme zaoberať budúcim rámcom, ktorý je potrebný na to, aby sme docelili úspechy globálne technológie, Nechceme, aby sme tu boli eh, naozaj lídrami v tejto oblasti, aby sme eh, posilňovali aj eh, rast a zamestnanosť týmto. A chceme, aby celý tento proces bol spravodlivý a aby všetci mali tie potrebné zručnosti, ktoré sú potrebné na pracovnom trhu. Ako chceme toto zabezpečovať na komisii? prvom rade budeme mať strategické zasadnutie, kde sa chceme dozvedieť niečo o pozitívnych skúsenostiach z prípravy energetickej stratégie. To znamená, že kľúčoví komisári sa e, pre tieto návrhy sa e, stretnú a budú e, spolupracovať už od začiatku a vytvoria taký projektový tím na túto prírezovú otázku, aby sme zabezpečili naozaj vysokokvalitné návrhy z legislatívnej z legislatívneho pohľadu ktoré by e, zahrňali všetky e, prvky, ktoré treba e, dostatočne navzájom zosúľadiť v týchto návrhoch. Viem, že zajtra sa uskutoční diskusia s mojim kolegom Kanetem a viem, že on zájde do detajlov niektorých z týchto legislatívnych návrhov. Takže dovolte mi na záver povedať tri, tri body. Poprvé, s tým správy a riadenia. Chceli by sme vypracovať jednotlivé správy pre každý členský štát a porúčania tak, aby sme mohli vysvetliť, čo je v tom pre nich, prečo energetická únia je dôležitá pre jednotlivé krajiny, prečo by sme mali spolupracovať v tomto projekte a radi by sme eh, doručili túto správu na politickej úrovni, úrovni občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, národných parlamentov a tak ďalej, tak aby sme spustili interaktívne diskusie s členskými štátmi o energetickej únii. Veľmi úzko budeme spolupracovať aj s vami na všetkých legislatívnych návrhoch, ktoré sú na zozname a rovnako skontrolujeme, ako budeme môcť harmonizovať výkazníctvo, čo teraz je na, e, čo poskytujú výkazy aj správy členské štáty Európskej komisie, tak aby sme v novembri e, mohli e, predložiť prvú správu o stave energetickej únie, čo dúfam bude východiskom pre naše debaty a čo sa bude, čo bude prispievať do diskusie lídrov na decembrovej Európskej rade. Pretože ak chceme dosiahnuť pokrok, treba hovoriť o energetickej únii na všetkých politických úrovniach veľmi úzko budeme spolupracovať s mestami a obcami, pretože máme veľký záujem o spoluprácu e, na koncepcii inteligentných miest. E, predseda Juncker, podpredsedu na mňa a skupiny e, komisárov Violety Bulč a Koriny Kretu o spoluprácu na tom, čo predložíme ako novú stratégiu pre inteligentné mesta spoločenstva budúcnosti. A vidíme, že toto je koncepcia, ktorú podporu, podporu, ktorá má podporu nielen v Európe, kde máme veľ, niektoré veľmi dobré príklady, ale tiež Ázia, India, nedávno tiež Egypt. Takže túto koncepciu treba vypracúvať kvôli potrebám Európy. No a po tretie budem pracovať na zlepšení eh, bezpečnosti energetických dodávok eh, v južnej, strednej a východnej Európe. Vytvorili sme skupiny, eh, skupinu KESEK, ktorá je o konektivite tejto, tejto časti Európy. Zbytkom Európskej únie treba zaistiť, aby tieto krajiny budovali možnosti na prístup k dodávkam plynu minimálne z troch rôznych zdrojov a musíme tomuto regiónu pomôcť lepšie sa integrovať do EÚ a to urobíme s úzkou spoluprácou s krajinami energetického spoločenstva. Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, vážený pán predseda, chcel by som vám poďakovať za predchádzajúce diskusie o energetickej únii, eh, kedy sa tá stratégia len vypracúvala. Ďakujem za, vaše, za vašu spoluprácu a za vaše návrhy a teším sa na ďalšiu spoluprácu, pretože e, pre úspech Energetickej únie to bude absolútne nevyhnutné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Otvárame diskusiu. Dáme priestor kolegom. Ako prvý dostanú slovo koordinátori. Prosím, nie dlhšie ako 3 minúty. A kolega Karinš v mene EPP, ďakujem vám pekne, vážený pán predseda. E, vítam vás, e, pán podpredseda a ďakujem pretože, a gratulujem, pretože závery rady sú pomerne silné, keď si ich prečítame. A zdá sa, že pre vytvorenie energetickej únie alebo vytvorenie energetickej únie e, členské štáty podporia. Chcel by som upozorniť na bod D záverov, kde rada tvrdí, hovorí, že chcú zaistiť plné plnenie so všetkými legislatívny, legislatívnymi aktami a zmluvami EÚ sú zúrazní len transparentnosť, ale aj kompatibilitu s bezpečnostnými, s bezpečnostnými ustanoveniami a všetkými ostatnými podmienkami. A viem, že komisia na tom pracuje, pracovala po, počas posledného legislatívneho obdobia a chceli zohrávať aktívnejšiu úlohu. Komisia chcela zohrávať aktívnejšiu úlohu v rokovaniach o energetických dohodách s dodávateľmi z tretich krajín. Teraz rada, zdá sa, dostáva bližšie k oznámeniu, ktoré ste vydali. Čo myslíte, kam je rada ochotná až zájsť? Jedna vec je povedať, že potrebujeme viac transparentnosti a druhá vec je eh, skutočne zapojiť komisiu ako spoločný element do rokovaní. Takže je to špecifická otázka, ale myslím, že to je dôležité pre eh, budovanie únie ako celku. Ja by zaujímalo to váš názor. Ďakujem pekne. Teraz kolega Danika SAD. Ďakujem pekne, predseda. nebudem hovoriť eh, po rumúnsky. Rád by som vám chcel zablahoželať a poďakovať, a eh, vážený podpredseda komisie, za vašu prezentáciu. Poskytli ste nám aktuálne informácie a povedali ste, že diskusie o energetickej únie v Európe sú veľmi dôležité a že teraz sa eh, stanovený jasný časový rámec. Spotrebiteľské ceny a pre priemysel, ceny pre priemysel sú veľmi dôležité a závisia od fungujúceho trhu. Takže ako presvedčíme občanov a spoločnosti eh, v Európskej únii o užitočnosti eh, energetickej únie. To je pomerne jednoduchá otázka. Podarí sa nám vytvoriť jednotný trh, ktorý bude efektívnejší a preto stlačiť ceny dolu. Čo sa týka energetickej infraštruktúry, ktorý musia dostať investície z celej EÚ. No a ja vítam, čo ste k tomuto povedali, eh, čo sa týka južného koridoru a možnosti na no plynu z Kaspického mora, pretože v minulosti nebolo celkom jasné, ako zaistíme účinnosť, pretože problém je dovoz plynu z Ruska. Teraz sa tomuto problému musíme e, vyhnúť zlepšením prepojením, e, prepojení v EÚ. Teraz jedna otázka, alebo možno také odporúčanie. Ak interkonektory v Európskej únie budú vybudované, dokážeme skutočne splniť ciele, ktoré sme si stanovili z hľadiska tých 10%. Minulý týždeň napríklad sa uskutočnilo zatmenie slnka a ukázalo to, aké krehké sú veci v energetike v Európe, pretože po zatmení tisícky megawatov sa stratili na, na celú minútu, e, sme zaznamenali výpadky energie. Bol to skutočne e, zázrak, že v EÚ sa neobjavili masívne e, výpadky, e, výpadky dodávok elektrického prúdu. No a zajtra sa stretneme s komisárom Kanetem. Budeme hovoriť o podobnej téme. prepojenia sú veľmi dôležité podelíte si zodpovednosť s pánom Knetem, alebo ako rozdelíte toto portfólio, a čo sa týka boja proti klimatickým zmenám a tak ďalej, ako rozdelíte zodpovednosť za toto medzi vami dvoma, pretože my nevieme celkom presne, koho treba kontaktovať v prípade problémov. Môžete to trochu objasniť a ďakujem za e, spôsob, ako riešite túto tému a za váš prístup k téme energetickej únie. Ďakujem pekne. A teraz v mene EPP, pán Jackievič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, jednoznačne treba postaviť túto energetickú úniu na zvýšení bezpečnosti e, dodávok energie na vzájomnej dôvere a solidarite. To bolo jasné z vašej dnešnej prednášky a vaš, vašej prezentácie. E, mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli objasniť, čo e, presne chápete pod týmito pojmami e, z hľadiska autorov dokumentu. Ide o vzájomnú dôveru, ale čo sa týka energetickej únie, je tu aj dôležitý pojem dekarbonizácie. Takže ako na tom bude uhlie ako zdroj energie? keď sa budeme snažiť a budeme pre, presadzovať nové moderné technológie bez eh, emisí CO2, stále treba eh, zvažovať aj úlohu uhlia. Netýka sa to len strategických záujmov na mojej krajiny Polska, ale aj priama hrozba pre energetickú bezpečnosť. Budeme ešte závislejší od ostatných eh, zdrojov energie, tak si nie som celkom istý, či to bude až také výhodné. Myslíte, pán komisár, na e, dopady na krajiny ako Polsko alebo iné krajiny, kde je situácia podobná. Keď sa pozrieme na vrie Európskej rady práve ohľadom energetickej únie, tak vidíme, že poprvé, že výzvy neboli zohľadené. A ďalej, ako to vyzerá so spoločným nákupom plynu. A chýba tu poslať mnohých krajín eh, ohľadne z riadenia krízového mechanizmu, ale aj tiež e, skladovania, uchovávania energie. A ako to vyzerá e, s vytvorením právneho a finančného rámca, keď ide o napojenie nekonvenčných zdrojov, ako napríklad bridlicový plyn. A po piaté, Hovorí sa o radikálnu diversifikáciu v prípade zdrojov. Takáto energetická únia nám nedá len možnosť rýchleho hospodárskeho rastu, ale z dlhodobého hľadiska by sme mohli byť oveľa závislejší od dovozu energie. A to sa chcem spýtať, pán komisár, ako to vyzerá s princípom solidarity a dôvery vypočujeme si, sú rôzne názory na to. Takže ako to zníme, čo plánuje Rada pre rôzne zdroje a dekarbonizáciu hospodárstva. Ďalej je tu ešte klimatická agenda. Možno by sa dokument, názov dokumentu mohol zmeniť a mohli by sme hovoriť o energetickej a klimatickej únii. pretože toto je klimatická politika, ktorej hovoríme. A ďalej, aj v krajinách ako Nemecko a ďalej. Ja mám pochybnosti o solidarite o tomto dokumente, pretože sú to konkrétne záujmy iných eh, krajín. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Petersen, mene Alde. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Hm, na úvod by som chcel poďakovať pánu Ševčovičovi za jeho prácu a za to, že prišiel k nám do výboru na diskusiu s Európskym parlamentom, našim výborom, čo preukazuje veľkú ochotu e, intenzívne sa venovať tejto dôležitej téme. Rád by som hovoril o otázkach správy a redenia a financovania, čiže kľúčové otázky pre skupinu ALDE. Po vypočutí vašich príspevkov o špecifických správach pre jednotlivé krajiny a myšlienka správy o výročnej správy o stave energetickej únie, eh, to sa mi zdá veľmi dobrý nápad. Sami všetci vieme, že energetický mix je v národnej kompetencii, ale súčasne potrebujeme interný trh s energiami, ktorý umožní viac prepojení, čo zabezpečí dodávky energie rôznych zdrojov aj napriek tomu, že vidíme pokrok na niektorých úrovniach interkonektorov a ja tiež e, sa teším sa kroku správnym smerom v záveroch rady o interkonektoroch a cieľ 10 o miere ambícií sa dá hovoriť, ale je veľmi dobré, že tam je uvedené. Ale mňa by zaujímali vaše úvahy a myšlienky pán podpredseda komisie v tejto základnej dileme a diskusiách na rade o tom, čo je národná suverenita a čo môžeme urobiť spoločne na to, aby sme posilnili energetickú úniu. A mohli by ste nám ďalej niečo povedať tiež o vašich myšlienkách. Teraz citujem z rady e, k úplnej implementácii a posilneniu e, existujúcej energetickej legislatívy. Čo to znamená? E, súvisí to s tým, s tými špecifickými správami pre jednotlivé krajiny. No a ďalej otázka financovania čo som sa pýtal aj predtým, čo týka otázok spoločného záujmu, v otázniku ešte v tom, koľko z týchto projektov je vo fáze, kde sú už blízko reality, ako zaistiť, aby tieto dôležité projekty dostali financie a financovanie, ktoré potrebujú, aby mohli pokračovať. Ďalej tiež čo, myslí, čo si myslíte o tom, ako e, začleniť e, projekty energetickej účinnosti do týchto projektov. Veľmi ma zaujímali vaše pripomienky k tomuto. Ďakujem. E, ďakujem pekne, kolega, podpredseda. Ďalším rečníkom je kolega Turmes v mene Zelených. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán podpredseda Ševčoviče, vy a váš tým a kolegové komisári Eh, ste na tomto veľmi tvrdo pracovali, nie sme spokojní so všetkým, ale eh, sú tam niektoré dobré body, s ktorými súhlasíme. To sú cieľe 2020, eh, nová legislatíva, energetická transformácia, konečne pochopenie, že kríza s Ruskom je kríza, vykurovania a poprvé krák, dávate skutočnú úlohu mestám v Európe, čo je nevyhnutné, pretože potrebujeme tento pohyb z hora nadol a ďalej a makroregionálne trhy. To myslím, že je jediným spôsobom, ako vybudovať dôveru a prekonať ten rozpor medzi budovaním energetickej únie a spoločného trhu a potom financovanie energetického, národného energetického e, mixu, čo je skutočný protiklad, dilema. Eh, ja mám pár vecí, eh, dobrý pohyb, eh, k transparentnosti v záveru rady, ale pre mňa je otázka, čo s krajinami ako napríklad Maďarsko. Je tu jedna krajina, ktorá z nejakých dôvodov ide úplne proti solidarite všetkých ostatných. Takže čo by ste povedali k tomu? Takže za transparentnosť, ktorú získame, tak konečne dôsledku budeme musieť konať, keď niekto pôjde úplne proti e, Európskej únii alebo záujmom energetickej únie. No ďalej, voľný tok elektrického prúdu, to je krásna koncepcia a predstava, ale keď to bude voľný tok na úplne narušenom trhu, kde vlastne nejaké rozumenie o cenách a nákladoch, tak to môže mať za následok veľmi zvláštne rozhodnutia. Komisia pracovala štúdiu o štátnej pomoci a subvenciách e, s výsledkom, že fosilné páliva dostanú najväčšie, potom budú e, potom je jadrová energia, až na treťom mieste sú obnoviteľné zdroje. Včera večer, alebo piatok sobotu, nemecká vláda musela priznať v oficiálnej štúdii ministerstva hospodárstva, že Nemecko nemá dosť e, prostriedkov na stavku jadrových eh, reaktorov. Takže čo urobíme? Daňoví poplatníci zaplatia stovky miliárd, eh, miliónov, ak nie miliárd. Čo robí komisia? Toto je eh, jedno z najväčších narušení trhu. Komisia ešte v roku 2003 slúbila, že bude pracovať na tejto téme. Takže moja otázka je, čo sa robí v tejto veci a ďalej otázka inteligentného financovania pre inteligentné budovy. Áno. Ale teraz. Takže keď vse bude rozhodnuté, tak nebudú k dispozícii žiadne prostriedky. Takže ja dúfam, že inteligentné financovanie pre inteligentné budovy pri to, čo žiadame my. A to je špecifický fond pre energetickú účinnosť, účinnosť čo vyvolá investície o výške 50 a viac miliónov. Takže podporí to renováciu budov. No a posledná poznámka k zatmeniu slnka. Ja som bol v Berlíne, v piatok som bol v Berlíne 100 tisíc ľudí, tisíce ľudí bolo v uliciach a v nemeckých novinách sa hovorilo o výpadkoch energie a ja som bol štátnym tajomníkom nemeckej vlády a on povedal už druhýkrát bol oklamený, pretože v roku 1999-2000, eh, keď sa malo stať Eh, spadnutie systémov. On celú noc nespal, pretože bol zodpovedný za bezpečnosť jadrových eh, reaktorov v Nemecku. nic nič sa nestalo. A on mi povedal, všetky tie príbehy o, o tom, že systémy nedokážu sa vyrovnať integráciou PV, on to kvalifikoval v rovnakých kategóriách. Takže ja myslím, že to, čo sa stalo minulý týždeň, ukazuje naopak, že naše systémy sú pripravené na veľký podiel obnoviteľných zdrojov. Ďakujem pekne, kolega. Pán Silikioty sa v mene GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som pogratuloval pánovi Ševčovičovi k jeho práci a k práci jeho kabinetu. Uh, ja si myslím, a teda je dobré, že síce máme určité rozdielne názory v niečom, ale chcel by som mu poďakovať, že tým dnešným vystúpením poukazuje, aké je významné, že udržiavame vzťahy medzi nami, Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Nechcem sa vrácať k tomu, o, o čom sme už hovorili pri minulých príležitostiach, hlavne v súvislosti s medzištátnymi dohodami a rokovaniami. O tomto sme už hovorili pri minulých príležitostiach. A zdá sa, že tam nie sú opatrenia pre vzdialené oblasti ani to riešenie energetickej chudoby, ale ja by som sa odvolal na závery Európskej rady a mám niekoľko poznámok. Poprvé, potreba zaručiť zvrchované práva členských štátov v súvislosti s využívaním ich prírodných zdrojov. Máme tu jeden členský štát, Cyperský štát, Cyperská republika, e, ktorá podniká určité kroky a vidíme, že Turecko tiež robí určité ilegálne kroky a ohrozuje cyperskú e, vládu, niekoľkými loďami. A tá analýza, ktorá z toho vyplýva a ktorú robí aj Európska komisia, napriek tomu, že Turecko ohrozuje Cyprus, tak ako keby ste jeho aktivity oceňovali. A potom ďalšie veci, ktoré vyplývajú zo záverov rady, vyhodnotenie energetických zdrojov. Ja som to tu už viackrát opakovala aj na nejakom inom vypočutí. S týmto oznámením EÚ, ako keby ste zabudali a nechávali bokom tú úlohu, ktorú môže zohrať tak Cyprus ako prírodné zdroje ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti a ktoré môžu mať vplyv na energetickú bezpečnosť EÚ. A v čase, keď e, tam máme e, zdroje zemného plynu, máme aj izraelské zdroje a vieme, že prednedávnom e, niekoľko dní dozadu severoamerická firma získala pre Cyprus výsosné práva na ťažbu e, týchto zdrojov. Takže sme sa dostali z etapy prieskumu do ťažby a to nielen v tejto oblasti, ale aj v Cypri a ďalej. A moja otázka je, čo si o tom myslí komisia a čo si myslí o základnej bezpečnosti, čo si myslí o týchto významných zdrojoch zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v členskom štáte EU, ale ktorá je zároveň v takejto krajovej oblasti. Ďalší rečník. Veľmi bolo zaujímavé oznámenie komisie a tiež potreba prepojení medzi členskými štátmi. Oceňujeme fakt, že konečne politika pochopila potrebu väčšej integrácie medzi energetickými sieťami členských e, štátov, tak ako sa hovorilo už v 80. rokoch. 30 rokov to trvalo. Táto energetická únia, ale obávame sa, že E, bude len výhodou pre veľké národné monopoly. A otázka je, dobre, urobia sa veľké prepojenia medzi členskými štátmi, ale malé krajiny, malé dedinky, malé oblasti nemajú schopnosť minimálne v Taliansku si medzi sebou vymieňať energiu. Nemali by sme teda myslieť na makroenergetickú úniu, ale aj na energetickú úniu na nižších úrovniach e, v regiónoch, aby sa nedala priorita len mestám, ale aby sa nezabúdalo aj na tieto vzdialené a vidiecké oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega, hovorí pán predseda. Pani Kapl. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pán podpredseda Európskej komisie za tie podrobnosti, ktoré ste uviedli k dnešnej téme v úvodnom vystúpení. Ja by som vám chcela vyslovene poďakovať za to vaše intenzívne snaženie v posledných týždňoch, aby energetická únia dostala konkrétne tvary a že ste ochotní sa s nami podeliť o informácie. Mám jednu konkrétnu otázku alebo záležitosť a to taká. Mm, jasná alebo ústredná téma hospodárska súťaž, výskum a vývoj. Sám ste povedali, že hlavne v minulosti sa hovorilo teraz o tom ešte viacej. Nízkouhlíková ekonomika nadobúda význam a to by malo zvýšiť konkurencieschopnosť našich firiem, ak budeme energeticky úspornejší, ak budeme aktívnejší v obnoviteľných zdrojoch a že sa chcete sústrediť na energetické zdroje s vysokým podielom pridanej hodnoty a na priemyselné presadzovanie výsledkov e, vedeckého výskumu. Hovorili ste tiež o verejnom obstarávaní, ktoré by malo podporovať zelený rast a to by malo napomáhať aj novým kľúčovým technológiám. A ja som sa dočítala, že ide o taký multidisciplinárny stimul zo strany Komisie pre vedu a výskum a moja otázka je, máte na to stanovený nejaký časový rámec na ten vedecko-výskumný plán, či by ste nás o ňom mohli informovať a potom, ako budete financovať túto iniciatívu, pravdepodobne by tu mala byť nejaká e, e, iniciatíva v rámci strednodobého FC. Ďakujem. A teraz by som poprosil pána podpredsedu, aby odpovedal na otázky a poznámky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za komentáre, otázky a pripomienky. Začnem pánom Karinsom. Ja si veľmi vážim toho, že závery Európskej rady považujete a za významný politický krok. Pritom pred niekoľkými rokmi by sme podporu Pre súkromné kontrahovanie v oblasti zemného plynu by sme ťažko v minulosti považovali za niečo realizovateľné. A to teraz zdôraznila súčasná diskusia aj v Európskom parlamente a teda predovšetkým poukázať na to, aká je dôležitá transparentnosť a do akej miery máme v rukách aj politický nástroj. To, čo sme chceli dosiahnuť cez, cez tú transparentnosť, aby boli rovnaké podmienky a mali by sme rovnakú kvalitu a rovnakú informovanosť medzi Európanmi, tak ako to platí v prípade eh, hlavných dodávateľov, hlavne toho jedného. Veľmi často v minulosti tie informácie sa nezdielali a videli sme, že členské štáty alebo jednotlivé firmy sa dostávali do ťažkej situácie. V prípade e, kontraktová zmluv a v prípade plynu tam boli veľmi viazané podmienky, ktoré sa ťažko e, nejakým spôsobom e, riešili. Eh, bola to dosť ťažká situácia, ktorú sme sa po 10 ročia mm, boli v EÚ. A ako teda dosiahnuť, alebo ako dosiahnuť ten prach tolerancie, o ktorom hovoril pán Karinš? Môžeme ísť na tom dvomi cestami. Medzi vládnymi dohodami to je jedna cesta, tie chceme revidovať a chceme zmeniť kontrolu ex post na ex ante v týchto medzivládnych dohodách. A ja si myslím, že to bola jeden z argumentov, keď sa nám podarilo zmeniť spôsob uvažovania ministrov energetiky aj predsedov vlád v členských štátoch. Pokiaľ ide o tie medzivládne dohody v súvislosti so Soundstreamom, vyrokovali sa, schválili a ratifikovali a zrazu sa zistilo, že nie sú v súlade s európskym právom a celý legislatívny, ekonomický aj politický súbor problémov e, vlastne vznikol celá táto séria problémov a my musíme zamedziť niečomu podobnému a keď sa takéto medzivládne dohody e, vyrokovávajú, tak jednoducho tam musí byť aj zahrnutie našich právnych expertov, musí sa prerokovať s Európskou komisiou návrh dohody a musia sa rozvinúť spoločné ustanovenia, ktoré majú zabezpečiť, že akákoľvek zmluva tohto druhu bude v zmysle EÚ práva. Bude to pre všetkých zúčastnených, pre členské štáty, pre Európu, aj pre ekonomických partnerov a zainteresovaných a ktorí si želajú mať absolútnu jasnosť a tiež finančnú stabilitu. Keď hovoríme o tých súkromných zmluvách, tu by sme radi preskúmali, do akej miery je možné preskúmať bezpečnosť dodávok v zmysle, smernice a tie záťažové testy, ktoré v Európe prebehli a ukázali, že sme odolnejší a členským štátom a firmám chceme poskytnúť spôsob, ako postupovať s nevyhnutnou dôvernosťou, pokiaľ ide o obchodné tamstva tak ďalej, aby sme neodhaľovali cenové podmienky, vieme ako na to, ale tiež vieme, že informácie o benchmarku by boli e, veľmi dôležité pre iné firmy. Vy, teda mohli by sme ísť do rokovaní s tým, vy, my vieme, čo ponúkate, ale európsky benchmark je takýto. Je, bolo by potrebné niečo takéto, aby Európa mohla vychádzať z oveľa silnejšieho postavenia, kde budeme lepšie informovaní a kde budú rovnaké informačné podmienky, čo ale v súčasnosti ešte nie je. Ja verím, že to všetko sú argumenty, ktoré sa budú ďalej rozvíjať. A keď budeme pripravovať dielčiu legislatívu a tiež pripravte, aby sme presvedčili jednotlivé ekonomické subjekty ministrov energetiky pri našich rokovaniach na rade a tiež na Európskej rade pri rokovaniach s ministrami vlád. Pán Nika sa pýtal na ceny. Ja súhlasím, že to je jasný ukazovateľ, či sme úspešní v prípade energetickej únie alebo nie. Ak otvoríme trh s energiami a vytvoríme konkurenčný tlak aby, sa ceny tla, aby sme ceny tlačili dole, tak na tento cieľ alebo kvôli tomu musíme pôsobiť aj na infraštruktúru, musíme prekonať tie energetické aliancie, ktoré existujú v Európe a musíme ísť tou cestou toho, čo som navrhovala. Som rád, že mám pozitívne ohlasy z juhovýchodnej Európy na moje návrhy. Musíme sa sústrediť na kroky, ktoré máme pod kontrolou Nesústreďujme sa stále na tie najväčšie projekty. Ak by som to mohol trošku prehnanie zjednodušiť, tak e, Nemôžeme si myslieť, že príde veľké potruby a všetko to vyrieši. Samozrejme, musíme sa sústrediť na vzájomné prepojenie, ale zároveň aj na projekty, ktoré sme schopní financovať, pretože tie nám zabezpečia dostatočnú pre, prepojenosť a integráciu. A tiež to e, umožní týmto krajinám si vybrať, že budú mať prístup, budú mať prístup k iným zdrojom energie. Nedávna diskusia s bulharskou ministerkou hospodárstva, tam sme rokovali a ona nás informovala o tom, aký pokrok Bulharsko robí v prípade vzájomného prepojenia, ktoré aj Bulharsko potrebuje. Existuje určité status quo, ale teraz sa veci rozbiehajú bude tých 10 stačiť pri všetkých týchto projektov. 12 členských štátov je pod tými 10 pod tým cieľom, ale do roku 2020 všetky členské štáty okrem Cypru ten, tú mieru 10 splňa. V prípade Cypru je príprava na vzájomné euroazijské prepojenie spojenie na rok 2023 a potom bude Cyprus s Európou 100% prepojený a tento projekt bude mať aj dostatočnú podporu a preto si myslím, že pokiaľ ide o to poriadne plnenie všetkých podmienok, ktoré sme navrhovali, tak veríme, že ten cieľ 10% v tom roku 2020 bude splniteľný a potom si na ten horizont 2030 budeme môcť stanoviť vyššie ciele. Pokiaľ ide o tie rokovania, ktoré robí Arias Kanete, on zastupuje komisiu vo všetkých medzinárodných rokovaniach veľmi úzko, ako tým spolupracujeme, ak sú tam nejaké horizontálne otázky, tak ja ako koordinátora podpredseda to koordinujem a samozrejme budeme spolupracovať s Feder- Frederikou Mogherini, s Ariasom Kanetem, s komisárom Hánom a tak ďalej. Všetci potrebujeme diplomatické nasadenie z oči voči krajinám, ktoré chceme zapojiť a ktoré sa majú k našej snahe pripojiť, pretože tu musia padať konsenzuálne rozhodnutia. Je to veľmi zložité a potrebujeme presvedčiť všetkých, aby sa k nám pripojili, ak chceme mať celosvetovo záväzné ciele. Pán Jankievič sa pýtal na energetickú bezpečnosť na spoločný nákup plynu a uhlia. Pokiaľ ide o ten spoločný nákup plynu a uhlia, aj vy ste dlho viedli diskusiu firmy a spoločnosti si myslia, že e, plynový trh je likvidný, že dobre funguje a že nepotrebuje ďalšie nástroje, ale v strednej a východnej Európe je trochu iná situácia. Máme e, zložité skúsenosti z minulosti a tieto krajiny potrebujú podporu a my sme ako komisia mm, objednali štúdiu, čo skoro budeme uverejňovať výsledky tejto štúdie a chceme vyhodnotiť, ako takýto nástroj sa môže vytvoriť, aby zároveň rešpektoval naše povinnosti k VTO a zároveň aby zabezpečil pre Európu v krízovej dobe lepšie rokovať, ak dojde k nejakej kríze. A to bola aj otázka viacerých poslancov. Národná zvrchovanosť, energetický mix a tak ďalej. Energetika je zdieľanou kompetenciou a z toho vyplýva aj náš prístup sú tu zvrchované rozhodnutia, národné rozhodnutie, energetický mix, ale zároveň musíme rešpektovať spoločne dohodnutý rámec. A tou súčasťou mixu sa musíme dopracovať k tým našim spoločným cieľom, ktoré sme si stanovili v klimatickom programe. Polské obavy sme vždy brali do úvahy a budeme to tak robiť aj naďalej pretože potrebujeme, tam sú rozhodnutia jednomyselné a mali, potrebujeme a mali sme aj podporu e, z Polska. Musím sa trochu poponáhľať, hovorí pán Ševčovič. Tak idem telegraficky. Pán, pán Peterson sa pýtal na zlepšené konanie Máme rôzne spôsoby financovania, cez štrukturálne fondy, strategický fond Žána, fond Žána Kloda Junkera. A to, čo je potrebné, je, zlepšiť, je potrebné zlepšiť jednotlivé stupne riadenia aby súčasti projektu išli jedným smerom, aby sme zlepšili priority v oblasti energetickej účinnosti tak, ako sa hovorí v podmienkach a prioritách, ktoré sú pre IFC a tým zlepšeným konaním budeme môcť zaručiť, že tieto kroky sa v tejto oblasti podniknú. Pánovi Turmesovi by som poďakoval za laskavé slova pre niektoré odporúčania z jeho strany je kľúčové, do akej miery budeme schopní koncipovať nový e, elektrický alebo trh s elektrinou. To bude kľúčové do budúcnosti, ak to urobíme dobre, ak predložíme nové koncepty tohto trhu, tak väčšina otázok v súvislosti s dotáciami a s tými úzkými miestami na hraniciach, tak sa môžu vyriešiť práve takýmto prístupom. Pán Celiakos a pán Tamburáno vrátili sa k problematike energetickej chudoby. Tu budeme veľmi úzko spolupracovať s pani Tyson a členskými štátmi, tak aby sme pripravili potrebné nástroje pre sociálnu politiku, ktoré napomôžu ľuďom, ktorí sú postihnutí vysokými cenami energií, a ešte pán Slikotes, že by som rád povedal, existujú veľmi dôrazné formulácie o zvrchovanosti členských štátov pre prieskum. Pani Kapel, význam výskumu, veda, výskum a inovácia, financovanie zelených politik. Budeme sa zasadzovať o to, aby to rozšírenie zelených politik a tiež ten rozpočet, ktorý je prítomný a tie financie vo všetkých položkách, aby sa to rešpektovalo a odra- odrazí sa to vo všetkých finančných programoch. Ďakujem. Takže uzavrieme zoznam rečníkov. Ale ešte stále tu máme to obmedzenie pre každého z rečníkov 1,5 minúty. Ďalšou rečničkou je pani Fan Bremt. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ako viete, pán predseda, my ako skupina v parlamente vítame energetickú úniu. Nie je to tak, že každé opatrenie e, v cestnej mape bolo e, e, to najdôležitejšie, ale ide o ten celkový prístup a preto som bola dosť, dôle, dosť spokojná s eh, dohodou na rade, aj keď všetci vieme, že tam eh, boli potrebné určité diplomatické kroky eh, dôležité na ceste k výsledku. Ale je to dobré, je to už určitá zmena myslenia, energetická únia tu je je to taký celistvý e, prístup, ktorý pokrýva všetky výzvy, ktoré máme v oblasti klímy a energetiky. To je veľmi dôležité. Mohli by sme veľmi dlho diskutovať o energetickom mixe. Aj keď si myslím, že je to dôležité, e, skúsim sa sústrediť na, tom, na to, čo, e, na čom sa zhodneme. Napríklad energetická efektívnosť. A to ste povedali už aj vy. A spomenuli ste eh, tie inteligentné mesta a eh, lokálne otázky, malé a veľmi dôležité projekty. To sa týka nielen energetiky, ale aj digitálneho sveta, prepojenia digitálnej infraštruktúry a energetickej infraštruktúry. A v tomto zmysle by som vám chcela položiť otázku týkajúcu sa jednej témy, o ktorej eh, dlho diskutujeme tu v parlamente, FSI. Myslím si, že potrebujeme naozaj zmeniť e, e, myslenie aj v tejto sfére. Keď sa hovorí o infraštruktúrnych investíciách, myslíme na tie veľké projekty ako letiska napríklad tu, ale potrebujeme zmeniť myslenie, e, prepojiť energetickú úniu. A to je dôležité a tam potrebujeme veľké projekty, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, inteligentné mesta, obnoviteľné zmeny, ale chcela by som vás eh, poprosiť, eh, aby ste nám popísali, ako to vidíte vy. A teraz pani Werner. Ďakujem, pán predseda, pán predseda. Ja vám chcem tiež eh, pogratulovať k predloženiu rámcovej stratégie a k tomu, za akým tempom postupujete ďalej v tejto sfére. Ja dúfam, že vám to vydrží, aby sme čo najrychlejšie dostali aj legislatívne návrhy na stôl. Mám dve konkrétne otázky, keďže je málo času. Ehm, v cestnej mape eh, v oblasti jadra sa spomína, že komisia plánuje oznámenie o eh, jadrovom programe. Zmluva e- o Euratome síce eh, hovorí o povinnosti komisie pravidelne informovať o programoch v EÚ v tejto oblasti, ale ja to na tomto mieste považujem za e, nešťastné, e, pokiaľ je načasovanie aj priority, že komisia plánuje investičný program pre jadrovú energiu ako e, dôležitú súčasť energetickej únie. A s vytvorením energetickej únie predsa e, zamýšľame, aspoň som to chápala tak, e, vytvoriť e, e trvalo udržateľný energetický model v, ener- v EÚ, ktorý by bol aj ekologický. Takže mohli by ste mi vysvetliť, ako došlo k tomuto stanoveniu priorít a potom ešte otázka k otázke Flora e, Turmsa, mm, pokiaľ ide o e, dizajn e, e, trhov s elektrinou. Tu sa plánujú e, návrhy, na budúci rok aj legislatívny. Mohli by ste k tomu povedať niečo presnejšie? Ide tu totiž aj o posilnenie vnútorného e, trhu EÚ e, v oblasti elektriny. Ďakujem. A teraz pán Bierek. Ďakujem pekne. Efektívnosť to je podľa mňa to samotné jadro energetickej únie. Zatiaľ nám však chýbajú reálne nástroje, či už prednotlivé odvetvia, ako aj e, krajiny. Máme tu určitý politický cieľ, ale zatiaľ ho uskutočňujeme iba e, zavádzaním obmedzení. Chcem sa ospravedlniť pánovi Turmesovi za to, že to tu poviem, ale ono to zlyhalo, tá efektivita efektivita e, konverzie pre, prenosových e, sietí a koncová efektivita. Iba ak sa spoja, tak e, môžu byť dobrým nástrojom pre znižovanie emisí uhlíka. Keď budeme znižovať spotrebu na hlavu, tak ak preto nemáme žiadne technické nástroje, tak to nebude stimulovať ani inovatívnosť, ani ďalšie investície do obnoviteľných energií. Ako chcete, pán komisár, zohľadniť to, že zatiaľ nemáme takýto nástroj pre meranie e, efektivity e, pre e, teda obchodovanie z ETS. A teraz pán Zoriňo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vám poďakovať za túto diskusiu na tému energetickej únie. To je už eh, teda pozitívny vývoj a ja myslím, že potrebujeme aj eh, teda široko, eh, široké pásmo pre digitálne hospodárstvo, aj pre energetiku, široké pásmo pre všetky oblasti teda. A musíme sa postarať o to, aby sme zamedzili plitvaniu. Dôležité tá priorita sa e, ale spomenula obnoviteľné zdroje energií. No ale e, tu sa hovorí iba o trhu, ale obnoviteľné zdroje energií musia byť aj e, konkurencieschopné na trhu. Potrebujú konkurencieschopné ceny a preto je dôležité, aby e, teda sa aj pri implementácii myslelo na to, že treba podporovať výskum a inovácie, pretože toto je dôležité. E, pre e, tú budúcu konkurencieschopnosť e, obnoviteľných zdrojov energie, aby sa v budúcnosti mohli využívať za konkurencieschopných trhových cien. Netreba vlastne e, meniť trh, ako sa tomu deje momentálne v mojej krajine, ale treba konať ešte predtým, než tieto energie sa dostanú na trh, aby neboli na trhu príliš drahé. A teraz k bridlicovému plynu. Vieme, ako koná USA, a iné krajiny sa tak správajú vo svete. Ja som spravodajcom v v prípade správy na túto tému. Aj na zasadnutí Eurolatu sme o tejto téme diskutovali. Mnoho krajín e, sa zasadzuje za produkciu brilicového plynu. Brilicový plyn pre Európu teraz nepredstavuje možno prioritu, ale zadnými dvierkami obchodných dohôd sa predsa len dostane na trh Európskej únie. A to by som sa chcel spýtať, ako e, ste nastavení v tejto situácii, v tejto oblasti. Ďakujem, ďalší rečník, ďakujem. Moja prvá otázka pre pána podpredsedu e, je k otázke energetickej efektívnosti. Hovorili ste o tom, že trh musí toho veľa regulovať. Prvá e, smernica o e, efektívnosti si to veľmi zjednodušila. Povedala, budeme efektívni, budeme šetriť a to povinne. Všetky členské štáty každý rok 1% musia ušetriť. Moja otázka znie, ako túto smernicu e, chcete ďalej rozvíjať, e, čo plánujete v tejto sfére, poďte takto zjednodušite, že e, pre tu predpíšete takúto povinnosť, alebo tu v tomto prípade bude trošku väčšia flexibilita. Moja druhá otázka sa týka trh, trhov s kapacitami. Každá krajina si zvolila tú inú stratégiu, ale ako e, chcete tieto odlišné úsilia vo Francúzsku, v Nemecku e, zintegrovať do jednotného európskeho rámca. Ďakujem. Ivan Tošenovský. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcel by som poďakovať pánovi predsedovi za to, že tak často a tak dlho tu s nami e, diskutuje na výbore ITRE. Myslím, že to iba poukazuje e, naozaj na ten veľký význam, ktorý energetika má ako zásadná e, ekonomická bezpečnostná charakteristika pre Európu. Ďakujem za to a myslím, že to je veľmi dôležité. Súhlasím aj s obrovskou snahou o posilnenie jednotného trhu. My o tom e, veľa hovoríme, ale zatiaľ sa nepodarilo e, to zrealizovať. A chcel by som určite podporiť maximálne aj teda e, prepojenie prenosových sietí toto je veľmi nebezpečná časť e, Európy. Chcem sa však e, spýtať e, niečo na vec, ktorá ide proti tejto snahe a tu ide o to, ako vyriešiť mnohé štátne podpory práve v oblasti obnoviteľných zdrojov, ktoré sú zmluvne zabezpečené, majú dlhý časový horizont a ako toto vyriešiť, pretože by tu mohlo dôjsť k veľmi nebezpečnej hrozbe retroaktivity voči týmto zmluvám, z čoho by mohli plynúť dôležité arbitrážne e, spory a dlhodobé problémy pre celú energetickú sústavu. Ďakujem. Ďakujem a teraz je tu priestor pre odpovede pána podpredsedu. Ďakujem, eh, keďže mám eh, taký eh, krátky čas dispozícii. Je dobré, že teda chcete veľa šetriť. Mám dva kritické body a jednu otázku. Tie dva kritické body v oblasti energetickej nezávislosti, myslím, treba oveľa viac zdôrazňovať energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energii. Tieto majú byť e, kľúčom e, našej stratégie v tejto sfére. A po druhé, v prípade záverov rady, princíp jednomyselnosti e, tu bol spomenutý Európska rada bude naďalej dávať usmernenia, sa tam potom ešte spomína. To je krok vzad. Práve keď tu chceme sa dopracovať k energetickej únii, nemôžeme si zvoliť stratégiu, ktorá e, e, e, hovorí, že v prípade nutnosti ten najpomalší bude udávať tempo. Transparentnosť v prípade zmluv o plyne. Už ste to spomenuli. Poprosím vás o upresnenie, ale aký typ zmluv bude transparentnejší. Zmluvy medzi štátmi, štátmi a súkromnými firmami alebo všetky typy zmluv. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne teraz pani Komponáše. Ďakujem. Mnohí hovorili O tejto téme ja som si pozeral prednedávnom e, údaje Európskej komisie o obnoviteľných zdrojoch energie. Videla som, že Švédsko, Estonsko a Bulharsko splnili svoje ciele už. Ja som z Fínska. My momentálne tam máme 34,5. E, e, našim cieľom je 38 a len Švedsko a Lotyšsko je pred nami. Veď z týchto krajín, ktoré som spomenula, veľmi závisia od bioenergii a teraz hovoríme o koherentnosti politík, takže mm, bola by som rada, keby ste nám povedali niečo o e, tej koherentnosti e, medzi jednotlivými politikami, ako e, to vidíte v oblasti biomasy. Ďakujem a teraz už odpovede pána podpredsedu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vynasnažím sa byť stručný. Ďakujem pani Van Bremt za jej podporu a aj za a, a požičiam si od nej e, to je vyjadrenie. E, spoločenstvo slnka a vetra by sme tu chceli mať namiesto e, spoločenstva pre uhlie a ocel. To dobre ste to, akú zmenu chceme docieliť v Európskej únii. Chceme zabezpečiť, aby tento pozitívny vývoj a nové nástroje, ktoré máme k dispozícii, sa plne využili energetická efektívnosť, e, inteligentné mesta, to musia byť kľúčové prvky akéhokoľvek budúceho návrhu, na ktorom budeme pracovať. A súhlasím s tým, že musíme nájsť spôsob, ako E, dosia- zasiahnuť, dosiahnuť e, tie malé komunity a malé mesta. Chceme toho robiť veľa, aj oni toho chcú urobiť veľa, ale boja sa, lebo je tam veľká komplexnosť. V správnej stránke tam finančný tlak a nemajú administratívnu podporu pre e, také veľké projekty. A preto, čo sa budeme snažiť urobiť, je e, diskutovať s PRD, EPRD, ktorí už majú určité skúsenosti v tejto oblasti, ako by sme mohli agregovať malé projekty, a ponúknuť nejaký jednoduchý nástroj, čo najjednoduchší pre takýto typ projektov. Pretože keď diskutujeme s inštitúčnými eh, investormi, eh, tí chcú investovať eh, týmto smerom, ale samozrejme radi by aj videli, ako my môžeme prispôsobiť našu legislatívu a vytvoriť rámec, ktorý by umožnil, aby nemuseli mať dočinenia so stovkami malých investorov, ale aby tu bol nejaký nástroj, ktorý by predsa umožnil malým investorom e, sa stať e, súčasťou takéhoto niečoho. Takže to je jedna z kľúčových úloh, ktorými sa musíme zaoberať. Dobre je, že už sme začali vnútorné diskusie na túto tému aj e, teda s bankovým sektorom. A otázka pani Werner Samozrejme, pokiaľ ide o jadrovú energiu, e, skutočnosťou je, že zatiaľ máme 16 e, členských štátov, ktoré e, vytvárajú energiu z jadrových zdrojov. 14 členských štátov sa rozhodlo, že chcú, chce pokračovať s jadrovou energiou a máme tu pred sebou veľmi dôležitú úlohu. Ak je takéto rozhodnutie členských štátov, je, má, má to byť za, zabezpečenie na vyššej úrovni bezpečnosti, aj ochrany životného prostredia, a preto sa musíme na tento sektor pozerať z pohľadu bezpečnosti a environmentálnych štandardov. A je to veľká e, zodpovednosť Európskej únie aj Európskej komisie a toto bude e, naš, naše primárne zameranie v tejto otázke. A otázka pána Gíreka. Pokiaľ ide o ETS, keď diskutujete s podnikmi, zväčša to, čo hovoria, že potrebujeme, je e, stabilita, e, právna stabilita. Potrebujú odhadnúť, čo sa odeje, udeje na trhu, e, pokiaľ ide o teda cenu uhlíka. Aktuálne systém jednoducho nefunguje, musíme to napraviť. A musí to znova začať fungovať a toto navrhneme navrhneme reformu ETS a ja si myslím, že tá správna cena uhlíka povedie k inováciám, k výskumu a priniesie nám veľa inovatívnych e, nápadov a to je ten cieľ, ku ktorému sa chceme reformou ETS priblížiť. Pán Zoriňo spomenul dôležitosť v oblasti výskumu a inovácií. Ja s ním súhlasím jedna z oblastí, do ktorých by sme, mysli mali viac investovať e, a posilniť e, e, výskum a vývoj v tejto oblasti je mm, sústrediť sa na to, kde už sme veľmi dobrí, tie inteligentné siete, pretože e, ich e, budovaní môžeme lepšie plánovať našu spotrebu a naši e, spotrebitelia sa budú môcť lepšie rozhodnúť, čo od koho kúpia, môžu lepšie plánovať, aké budú mať energetické potreby a môžeme lepšie zabezpečiť efektivitu využívania energií Pravdepodobne tu nebudeme mať takú revolúciu e, príľucového e, e, plynu ako v USA, ale môžeme mať revolúciu na základe inteligentných sietí a mm, to na základe čistej, atraktívnej energie. Mm. Mladá generácia by chcela cez svoje inteligentné telefóny riadiť svoju spotrebu energie a mali by sme to podporiť našim výskumom a vývojom Pán mm, Piper sa pýtal na to, ako e, chceme pokračovať ďalej v oblasti energetickej efektívnosti. Tu už e, v našej cestnej mape jasne spomíname, že chceme revidovať e, smernicu o energetickej efektívnosti, smernicu o efektívnosti budov, E, budeme mať stratégiu pre kúrenie a chladenie. To sú veľmi konkrétne návrhy, o ktorých budeme čo skoro diskutovať, ale samozrejme budeme vás vopred konzultovať, lebo chceme sa poučiť z minulosti, aby sme boli tentokrát efektívnejší v tejto oblasti, aby sme viac e, si plnili naše e, stanovené ciele, aby sme docelili lepšie výsledky než v minulosti. No čo sa týka kapacity trhov, myslím, že to je jedna z hlavných vecí, čo by nový dizajn pre trhy s elektrickými energiami mali spĺňať a súhlasím s vami, že treba zistiť, ako vytvoriť lepšie trhy a ako veci, ktoré sa robia na národnej úrovni, teraz preniesť na regionálnu úroveň. A preto snažíme podporovať spoločenstva pobalské krajiny, ktoré sa už týmto zaoberajú a ukážeme, ako, koľko sa dá usporiť a koľko ako prebieha spolupráca na tejto úrovni pánu Tošenovskom. Ďakujem za jeho pripomienku. Hovoril, že prichádzam často a niekedy nadlho, takže ja sa preto budem snažiť eh, reagovať stručnejšie, ale súhlasím s ním, že na spoločný trh, eh, interkonektivita je absolútne nevyhnutná spolu s odbúrávaním, odstraňovaním administratívnych a fyzických eh, bariér, pretože tie nám bránia využívať tie slobody ktoré máme. čo sa týka retroaktivity a rôznych anomálií, ktoré máme na energetických trhoch, tak ja myslím, že musíme aplikovať usmernenia pre štátnu pomoc, ktoré sme predložili minulý rok pre obnoviteľné zdroje, pre oblasť životného prostredia. Ja myslím, že skutočne treba zaistiť, budeme fungovať na rovnakej úrovni konkurencie schopnosti v prípade rôznych e, energetických zdrojov a že tiež prispejeme k týmito úvahám, našimi analýzami, e, ktoré pracujeme každé dva roky. Aké sú cien, čo všetko je e, súčasťou cien energie, prečo je veľká obchodná cena, čo je veľmi blízko tomu, čo je v USA a prečo spotrebiteľské ceny sú o toľko vyššie. Čiže aké náklady, poplatky, dane sem patria, sa sa tým zamyslieť, pretože treba zlepšiť transparentnosť a lepšiu štruktúru cien energie v Európe. Pán Butikofer zúraznil význam energetickej účinnosti a skutočnosť, že Európska rada rozhoduje anonimne. To je pravda, vždy tak je. Preto ja som rád, že sa nám podarilo získať jedno vlastnú podporu energetickej únie, ale čo sa týka legislatívneho návrhu, je to klasický legislatívny návrh, kde platíme um, bežné legislatívne návrhy, eh, kde um, rozhod- budeme rozhodovať v bežnom procese a kde Európsky parlament bude skutočným spoluzákonodarcom a bude zohľadať svoju legislatívnu úlohu. A ďalej zaznela otázka, o akých eh, zmluvách hovoríme, citujem, zaistujeme úplné eh, dodržiavanie zákona EU vo všetkých zmluvách, ktoré sa týka dodávok plynu externých dodávateľov, takže hovoríme o transparentnosti pre všetky zmluvy, ako som povedal, e, budeme na tom pracovať, na týchto dvoch, e, dvoch legislatívnych návrhoch e, IGAs a zabezpečení dodávok plynu. A posledná otázka pani Kumpula Nutri o biomase. Myslím, že biomasa je veľmi dôležitým zdrojom energie a viem, že ako, a viem ako Fínsko, Švédsko a pobaltské krajiny skutočne transformovali energetické prostredie, ako nedokážu využívať tieto nové technológie. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne, pán popredseda. Stratégia pre Európsku energetickú úniu je skutočne jednou z, jednou z najdôležitejších a budeme pokračovať v diskusiách zajtra o 15.00 komisárom Miguelom Jasom Kanetem, ktorý boli spolu s nami. A tiež eh, pracujeme vlastnej správy o stratégii pre energetickú úniu a budeme pokračovať v spolupráci s vami. Ďakujem pekne za to, že ste prišli a ďakujem pekne za diskusiu. Colleagues, ladies and gentlemen. Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, budeme pokračovať. Nemôžeme strácať čas. Bod číslo 5 nášho programu kolegyne, kolegovia, dámy a páni, prosím, usaďte sa, Ak eh, ste na odchode, je mi to ľúto, ale prosím, opuste túto miestnosť čo najskôr a najrychlejšie. Je mi ľúto, že to musím takto povedať. Ďakujem pekne, ďakujem vám všetkým, ktorí tu zostali. Takže šírenie satelitných údajov získaných pozorovaním Zeme na obchodné účely. Ako všetci viete, cieľom návrhu komisie je zriadiť vnútorný trh pre údaje, satelitné údaje získané pozorovaním Zeme. Asociovaným výborom je IMCO na základe pravidla 54 spolu s našim výborom teda. No a dokonca aj komisia navrhla a to je dôležitá informácia pre nás, stiahnuť tento návrh, ak sa nedosiahne dohoda v priebehu šiestich mesiacov medzi radou a parlamentom. Našťastie pán Timmermans následne na zasadnutí e, konferencii predsedov výborov 10. marca povedal, že komisia nestiahne ak parlament a rada budú na tejto zložke pracovať. A pani Krejl je našou spravodajkyňou a k, možno tak vás požiadam, aby ste predstavili túto správu na 5 minút, nie dlhšie prosím. Áno, ďakujem pekne, predseda. Ešte sa nejedná o tú správu, ale Jedna, ide tu o pracovný dokument. A ja si myslím, že uh, moji kolegovia to hodnotia tak, e, že energetická únia je dôležitejšia ako satelitné údaje. A tak možno o pár rokov to budú vidieť inak, pretože ja som presvedčená o tom, že vesmírny výskum je hnacou silou výskumu v EÚ a že bezprostredne prispieva k dosiahnutiu E, cieľov stratégie Európa 2020 inteligentného, udržateľného hospodárstva. Počiatočné produkty ako služby a služby sú pre obyvateľov čoraz dôležitejšie e, bez toho, aby o tom v podstate veľmi vedeli e, v prípade satelitnej komunikácie alebo pre predpoveď počasia. To si ľudia ešte uvedomujú, Avšak ostatné oblasti, ostatných oblastí to týka tiež čoraz viac, napríklad polnohospodárstva alebo e, urbanizácie, telekomunikácia, navigácia a pozorovanie zeme sú hlavnými oblastiami vesmírnej politiky. Takže pre hospodársky rozvoj Európskej únie je rozhodujúce, aby bol vytvorený správny regulačný rámec e, pre ďalší vývoj. No a my sa zabezpečili dobré podmienky, tá komisia už v roku 2013 rozhodla o koherentnom stabilnom regulačnom rámci. A preverenie komisie pritom ukázalo, že hlavne v oblasti pozorovania Zeme alebo šírenia produkcie údajov zo satelitov pozorujúcich Zem je nevyhnutný európsky koherentnejší rámec, pretože národná legislatíva to nedokáže už zaistiť. V júni 2014 komisia prijala návrh smernice, ku ktorému teraz chceme predložiť našu správu. Správodajca výboru ITRE, ako aj výboru IMCO, tak ako ste povedali predseda, podľa pravidla 54 sa spolupracujú na tejto téme od začiatku sme veľmi úzko spolupracovali na to, aby sme dospeli k spoločnej konštruktívnej správe. Aj ten pracovný dokument, ktorý máte v podmienkach s kolegom Jensom Nilsenom z výboru IMCO, sme pracovali v úzkej spolupráci. Návrhu smernice. Účelom smernice je tvoriť vnútorný trh na šírenie satelitných údajov. A ide o tom hlavne o zaobchádzanie a dostupnosť satelitných údajov v vysokom rozlíšení. A preto treba vytvoriť spoločné štandardy pre transparentnosť, právnu istotu a zaobchádzanie s údajmi získaných zo satelitného pozorovania Zeme. A treba, aby smernica zaistila, aby komerčný ponúk komerční užívateľia mohli šíriť v rámci Európskej únie údaje, ale sú vyňaté z toho snímky vo vysokom rozlíšení, rozlíšením eh, eh, menším ako 2,5 metra. to s ohľadom na bezpečnostné eh, údaje z hľadiska spravdajkyne musí mať vytvorený rámec, ktorý zajistí rovnosť príležitosti, prístup na trh a rovnaké podmienky pre všetkých operátorov. Okrem toho hospodársky, treba podporovať hospodársky rozvoj eh, a ďal, treba zohľadniť všetky aktorov na trhu. Myslím, že eh, navrhovaná smernica tento potenciál má a eh, prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov a smernica je dôležitým aspektom výskumu vesmíru. Skutočnili sa konzultácie aj s príslušnými aktérmi, v analýze predloženého návrhu e, si však myslíme, že ešte existuje pár deficitov, čo týka dopadového hodnotenia komisie, konzultácia aktérov, ich len veľmi málo, a kvalitatívna analýza dopadov smernice, ako aj nedostatečná analýza, analýza nákladov a to podľa našom názor je kritizovaná. No a dôležitý aspekt sa týka otázky, aký problém pre vnútorný trh dokáže smernica vyriešiť. Dopadová štúdia komisie spravodajcov zatiaľ úplne neuspokojila a neodpoveda na otázku, aké problémy existujú a ako ich navrhovaná smernica má vyriešiť. Takže aj tu je potrebná zásadnejšia diskusia. Chceme však podporiť to, aby voláciou vznikli pozitívne e, efekty pre ostatné sektory a to, aby napríklad sektory ako polnohospodárstvo, doprava, e, lodný, lodná doprava, výroba lodí dokázali profitovať, mohli profitovať e, z takejto smernice spoločenstva. Okrem toho však treba dávať pozor na to, aby administratívne eh, bariéry pre podniky boli zredukované a čo najnižšie a vyrazíme veci a národnej bezpečnosti a preto chceme v našej správe venovať sa úvahám o tom, ako to umožniť. Predpokladáme, že na niektorých mesiac, miestach potrebujeme jasnejšiu definíciu na to, aby smernica nebola aby smernicu nebolo možné rôzne interpretovať, aby boli pravidlá, regulácia jasná a chceme tam zaviesť súbytnú revíznu doložku, pretože tento trh sa rozvíja veľmi rýchlo, technológia a výskum sa rozvíjajú veľmi rýchlo a treba zaistiť možnosť prijatia zmien v smernice. Takže toľko možno na úvod tejto pre mňa veľmi zaujímavej tematike, ale ste, nemáme čas diskutovať spoločne s kolegami. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ďakujem pekne. Áno, máte úplnú pravdu, pretože toto je prvá výmena názorov k tejto téme, takže máme pred sebou celý postup spolu s pozmeňujúcimi návrhmi, diskusiami a tak ďalej. A teraz čas pre našich tieňových správodajcov. Ako prvý dostáva slovo pán Tošenovský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja veľmi súhlasím so spravodajkyňou a ďakujem za jej veľmi racionálny a kritický prístup k celej tej správe. Skutočne je nutné uvedomiť si význam do budúcnosti tohto, alebo týchto systémov, ktoré Európa má k dispozícii a na druhej strane, že Európa nie je jediným spoločenstvom, ktoré má prístup k týmto veľmi vysokým technológiám a preto aj to nariadenie alebo reguláciu, ktorou je dôležité zaviesť, hlavne z bezpečnostných dôvodov, k tomu treba pristupovať veľmi obozretne, aby sme nenabúrali celý trh, pretože by sa nám skutočne mohlo stať, že tieto snímky alebo tieto údaje by si podnikatelia alebo organizácie mohli zabezpečovať z rôznych zdrojov, ak by boli nastavené prehnane. A preto si myslím, že skutočne tá štúdia o dopadoch všetkých týchto regulačných údajov musí byť oveľa presnejšia a musí byť Musíme vedieť, do akého priestoru vstupujeme. Pre nás je zásadné bezpečnostné kritérium, ktoré by malo byť tým hlavným argumentom pri akýchkoľvek regulačných krokoch. Veľmi sa teším na spoluprácu s pravdákyňou. Myslím, že táto správa je veľmi dôležitá, pretože bude vytvárať rámec pre nové technológie, ktoré sa budú vyvíjať a majú dôležitý charakter v rámci dopadu na Európsku energetickú úniu. A preto myslím, že tomu treba venovať veľmi veľkú pozornosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďalšou rečníčkou je pán, pani Korafan Niven Houten. A prepačte mi, ak som zle vyslovil vaše meno. Iste tušite, že sa jedná o vás. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Bolo to takmer správne. Ja by som na úvod chcela poďakovať spravodajkyni, ktorú doteraz, za prácu, ktorú doteraz odviedla. Skutočne sa, sa viacero zasadnutí, kde sme sa aj poučili o týchto témach. Ďakujem pekne za takúto iniciatívu na úvod. A v prípade, ako v prípade každej regulácie, sa treba pýtať, aký problém tu riešime. Potrebujeme to skutočne. A sú tu mnohé otázky. A viem, že je tu veľa otázok. A mnohé otázky sú po prezentácii a viac ako pred ňou, takže tiež mám sama niektoré otázky. Treba sa tým detailnejšie zaoberať. A čo spravíme? Narušíme trh. Predchádzajúci rečník o tom už povedal. Nemáme kontrolu nad satelitmi USA alebo Číny, čo sa stane s administratívnou záťažou, kde sme videli, že prvé to bolo na zozname EU, pretože by to znamenalo príliš veľkú administratívnu záťaž, takže preto sme boli veľmi opatrní. A treba zoberať tým, či skutočne nariadenie potrebujeme. Vidím, že podľa súčasného návrhu členské štáty sú povinné e, vytvoriť Národný úrad pre kontrolovanie autorizáciu všetkých e, satelitných snímok a sú tam mnohé povinnosti s tým spojené, takže treba sa tomu bližšie venovať a e, tomu, či to skutočne potrebujeme alebo nie. A riešili sme mnohé otázky na základe aktérov ale budeme mať ďalšie stretnutia. Teším sa na ďalšiu spoluprácu v tejto téme. Ďakujem pekne, predseda. Madam. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by sme by sme si chceli vypočuť pani González za Európsku komisiu. Nech sa páči. Pán González. Ďakujem, pán predseda tejto situácii nemám veľmi čo dodať. Veľmi pozorne sme si vypočuli všetkých eh, pánov poslancov, ktorí vystúpili a konštatujeme, eh, že je tu mm, želanie viacej spolupracovať na tomto návrhu a ísť eh, ďalej s ním. Dopadová štúdia nebola úplne dokonalá, perfektná, treba ju v niektorých aspektoch vylepšiť, ale pokiaľ ide o dopad tohto návrhu, Komisia je naďalej rozhodnutá pokračovať v tých úvodných cieľoch a spolupracovať s Európskym parlamentom, aby sa veci objasnili, alebo aby sme aj e, pridali ešte e, niečo, ak je potrebné. Ďakujem. A teraz pani Konstanc Krell aby zareagovala na záver tejto prvej výmeny názorov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sám ste to povedali. Európska komisia uvažovala o stiahnutí návrhu, ale nakoniec zmenila názor po tom, čo parlament e, sa vyjadril a zareagoval 25. marca členské štáty sa budú znovu venovať tejto problematike. Tie názory sú rôznorodé, ale ja dúfam a verím, že tento návrh má svoj zmysel, aby sme mali európsku smernicu v tejto oblasti, pretože jednotliví operátori satelitného um, signálu potrebujú spoločný rámec, aby mohli konkurovať aj ďalším providerom z tretich krajín. Ale to Samozrejme nebude, by to nemalo znamenať viacej byrokratickej záťaže. V tejto situácii, ak by tento návrh znamenal vytvorenie ďalších 28 nejakých národných orgánov. Ide len o tie členské štáty, kde sú takíto poskytovatelia satelitných údajov a satelitných e, služieb, tam by sa vytvorili takéto orgány, ale toto všetko treba ešte objasniť, upresniť, na tom sa bude pracovať a to bude naša spoločná úloha v budúcich týždňoch. A ja netrpezlivo čakám na túto spoluprácu. Ďakujem za vaše komentáre a bez pochyby Európsky parlament e, urobí vynikajúcu prácu. Ďakujem, hovorí pán predseda Buzek. Výborne. Môžeme urobiť rezume. Termín na pozmeňovacie návrhy No, najprv návrh správy sa predkladá 15. júna, ale... Pardon, ospravne sa, pán predseda. 15-16 jún je tak? Tak je rozpráva k správe 17. júna. Technické diskusie to sú vlastne len 2-3 dní po našom stretnutí, aby sme si pozreli návrh správy. To je aj deadline na pozmeňovacie návrhy, takže nesmieme na to zabúdať. And we still got uh, some time, three months time to, for discussion on this issue. Samozrejme, potom sa aj tieňovi sa musia stretnúť a tak ďalej. Je to veľmi dôležitá téma. For example, and energy union as well. Pre digitálnu agendu, ale samozrejme aj pre inteligentné siete a pre mnohé ďalšie témy, ako ste správne hovorili, pani spravodajkyňa. Ďakujem teda za túto výmenu názorov a kolegovia. Teraz ideme na ďalšiu tému. Možnosti ekologického rastu pre malé a stredné podniky je to bod číslo 6 nášho programu, ale Filip de Baker, ktorý je našim spravodajcom, e, trochu meška, nie je ešte prítomný, tak si budeme musieť urobiť takú mini pauzu, neviem, 3-5 minút, 10 by bolo asi e, veľa táto téma je naozaj veľmi dôležitá. Možnosti ekologického rastu pre MSP. Takže krátka pauza. <laughs> Okay. Very, very. Kolegovia, Filip de Baker je oveľa efektívnejší a účinnejší, než sme si mysleli. Chceli sme na ňo čakať 5-6 minút a on prišiel za dve. Takže možnosti ekologického rastu pre MSP. Ďakujeme, Filip. Je predložených 183 pozmeňovacích návrhov k tejto správe. Je to prvá správa svojho druhu. Prvá, ktorá e, súvisí s tým akčným ekologickým plánom pre MSP Mám informácie, že ste s Tieňovými už dohodli nejaké kompromisné návrhy a bolo by veľmi dobre, keby ste nás informovali. Keďže ide o prvú výmenu názorov v tomto výbore, povedzte nám, aká je situácia, kde sú nejaké eventuálne strety. Pán Debaker. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegovia. Som rád, že vás môžem informovať o tom, ako prebiehajú veci v tejto správe, a to nie len s pozmeňovacími návrhmi, ktoré ste predložili k môjmu návrhu správy. Ja som s ním prišiel pred niekoľkými týždňami na tomto výbore ale mám aj e, isté echa od ostatných kolegov a bolo aj prvé stretnutie tieňových spravodajcov, aby sme trochu prečesali pozmeňovacie návrhy, aby sa nám podarilo nájsť eventuálne kompromisy. Ako už bolo povedané, bolo viac ako 180 pozmeňovacích návrhov a mnohé z nich vylepšovali pôvodné znenie správy. Sú skutočnou pridanou hodnotou, väčšinu z nich som prevzal, a sformuloval som aj kompromisné návrhy. Vo štvrtok bolo prvé stretnutie tieňových spravodajcov. To stretnutie bolo veľmi konštruktívne a v budúcich dňoch dúfam už budeme môcť finálne dotiahnuť túto správu. Pán predseda, dovolte mi, aby som rýchlo okomentoval niekoľko bodov, a ktoré pozmeňovacie návrhy sme teda mohli začleniť S radosťou konštatujem, že väčšina poslancov zdieľa moju víziu veci. To nám umožňuje sústrediť našu rozpravu na niektoré tie prázdne miesta, nedoriešené miesta a štrukturovať to lepšie, aby ten text bol jasnejší a takmer sme povinovatí, aby táto správa mala lepšiu štruktúru. Nechceli sme sa vyhnúť problémom, na ktoré, s ktorými sa potýkajú firmy, ale tiež sme naznačili, aké sú e, výhody ekologického rastu a ekonomiky a treba prekonať tie rozdiely, tú priepas medzi problémami a tými firmami. Dosť veľký konsenzus bol, pokiaľ ide o prístup k financovaniu pre firmy je to aktuálna téma nielen pre tých, ktorí hľadajú zelený rast, ale vôbec pre všetkých, ktorí potrebujú financovanie a nás zaujíma, čo môžeme urobiť preto, aby sa vo financovaní mohli rozvíjať nové podnikateľské modely, ktoré budú ekologické. A tiež, aby sme poňali celý cyklus rozvoja firmy, nielen E, ten štart, startup, ale keď sa rozširujú firmy, keď vstupujú na trh a tak ďalej a tak ďalej. Druhý dôležitý aspekt, ktorý súvisí, súvisí s prvým, ale je širší, rozsiahlejší, ide o to, ako budeme pristupovať k spracovaniu informácií, zdieľať ich, spracovávať, postupovať, potrebné informácie. To sú všetko prvky, ktoré súvisia s našou problematikou a všetko súvisí so zelenou ekonomikou. Komisári stiahli na mm, návrh pre obehovú ekonomiku, ale pán Timmermans prislúbil nový návrh pre zelený rast a my ho berieme za slovo a dúfame, že tento návrh bude znovu na stole a že oživí významnú diskusiu aj v našom parlamentnom výbore. Potrebujeme teda rozvíjať nové technológie, verejné financovanie, ale tiež chceme znížiť administratívnu záťaž pre firmy. A e, väčšina sa vyjadrila v tomto zmysle a rezume. Pozmeňovacie návrhy boli veľmi užitočné, dobre vylepšujú správu, sústredujú alebo orientujú túto správu viacej smerom k e, zelenému ekonomickému rastu a ja sa teším, že predložíme jasnú, dobre štrukturovanú a veľmi dobre a veľmi ambicióznu správu, ktorá bude určite zaujímavá pre všetkých, nielen zainteresovaných na trhu, ale vôbec všeobecne pre všetkých. Ďakujem, pán spravodajca, hovorí pán predseda. A teraz tieňovi začne pán Rybich. Ďakujem pekne, pán správodajca, pán Debaker. prostredia alebo atmosféra rokoma, rokovania bola veľmi pozitívna a to aj dokazuje ten výsledok, ku ktorému sme sa dopracovali správa e, možnosti ekologického rastu pre MSP, hlavne teda v tom životnom prostredí v ekológii to treba podnetiť. E, potrebujeme tie podnety a aké tie podnety môžu byť pre rozvoj MSP. Výbor MV obvykle E, sú tí, ktorí idú tou filozofiou palice a my skôr ideme tou filozofiou cukru a chceme také opatrenia, e, ktoré e, vytvárajú nielen rast, ale aj investície a pracovné miesta. Preto je dôležité, aby členské štáty a MSP si uvedomili, že dopad európskej legislatívy musí byť taký, aby to malo pozitívny dopad aj pre MSP, aby zamestnanosť v tomto sektore, kde export a medzinárodné kontakty budú veľmi dôležité. Tiež nesmiem zabúdať, že e, bude predovšetkým pôjde o rizikový kapitál. Ak niekto produkuje pre export, šport, tak produkuje viacej rizika, preto potrebuje viacej rizikového kapitálu. A teda tiež je potrebné investovať do inovácií a výskumu a tak ďalej. Bolo veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré boli veľmi pozitívne. Veľmi ma prekvapuje, že, že tie návrhy boli tak dobre zasmerované a zadefinované, a dúfam, že so spravodajcom sa dohodneme na tom, aby sme vypracovali adekvátne kompromisy. Ďakujem a teraz za socialistov a demokratov ďalší. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Kofot. Ďakujem spravodajcovi za túto vynikajúcu správu, aj za takúto konštruktívnu správu. Ide o to, aby sa uvoľnil a rozvíjel potenciál MSP, hlavne v oblasti zeleného hospodárstva. Tu môžeme urobiť veľmi veľa vecí. Napríklad je dôležitá informovanosť MSP. Správa sa pôvodne sústradila aj na financovanie MSP a na prístup ku kapitálu, čo je zásadná otázka. Týka sa to celého zeleného sektora a je to pre ne príležitosť, takže ja si myslím, že kompromisy posilnili tú správu, či už ide o rámcové podmienky pre MSP, ako aj o, e, o ich integráciu do zeleného hospodárstvu. Je tam ešte niekoľko problémov, ale ja dúfam, že ich vyriešime. Pre mňa je napríklad dôležité, že v prípade, že existuje verejný záujem na podporu nedostatočne vyvinutej technológie, tak takéto prípady môžu nastať. Ale dúfam, že sa nám podarí nájsť kompromis aj riešenie, pretože stávajú sa situácie, kedy to nastane. Nebudem dlho tu zachádzať do detajlov. Ja si myslím, že tie kompromisy sú veľmi dobré. Viem, že to bolo ťažké, pretože minulý týždeň sme tu niektorí neboli, ale aj tak sa nám podarilo postupovať dobre ďalej. Ďakujem. Ešte niekto by chcel dodať niečo alebo vystúpiť k tejto téme? Zdá sa, že tomu tak nie je. Zástupca Európskej komisie our rapporteur, dear colleague, dear... Pravodajca, vážení kolegovia, kolega Debaker. Môžem vás požiadať, aby ste, aby ste povedali ešte nejaké poznámky či komentáre k tieňovým. Tá správa je tak dobrá po tých pozmeňovacích návrhov a nekontroverzná takže evidentne má plnú podporu parlamentu. Ak by bol niekto proti, tak už by to bol dávno povedal, no ale žarty bokom. Ďakujem za ten feedback. Je tam ešte niekoľko bodov, ktoré je potrebné vyladiť, ale sme veľmi blízko k cieľu. Napríklad to financovanie, tam sa musíme sústrediť na to, ako to začleniť do zelenej ekonomiky oveľa viacej než predtým. A potom je tu ešte problém, ktorý spomenul pán Kofot tie nezrelé technológie a o tom ešte diskusia prebieha síce veľmi krátko, ale myslím, že v konečnom dôsledku všetci chceme to isté a síce, aby verejné zaobstarávanie dávalo šancu aj novým technológiám, aby v členských štátoch sa nešlo schémami, že zelené technológie budú prílišne E, e, subvencované a iné nie, aby tak neskolaboval trh. E, myslím, že ideme všetci do, ale dobrým smerom a teda máme dobré nápady, len to treba dobre zadefinovať. Ešte včera zaznel, alebo bol vypracovaný nový kompromisný pozmeňovací návrh a uvidíme, či tie zvyšné tri kontroverzné témy sa už vyriešili, alebo či budeme musieť ešte ďalej diskutovať, aby návrh mal maximálnu podporu v parlamente aj na plene, pretože všetci vieme, že MSP sú pre ekonomický raz zásadné. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda Buzek. Ďakujem kolegovia a nadviažem na váš krátky prejav, len by som dodal, že podpora MSP je všeobecne dôležitá aj konkrétne a Európsky parlament to zjednocuje. My sme pre vytváranie pracovných miest a pre podporu MSP a našim cieľom je zelený rast a to je veľmi zaujímavý prístup k tejto téme. Hlasovať o návrhu správy sa bude 14. apríla 2015 Teda na našej budúcej schôdzi parlamentného výboru ja len pripomínam, že zajtra o 9. začína schôdza koordinátorov a o 10. sa všetci stretneme a začneme rovno hlasovať. Zajtra o 10. sa hlasuje a prineste si prosím hlasovacie kartičky a vidíme sa zajtra. Dovidenia.